na záver, a to je skutočne, skutočne záver podľa pravidla 206 eh, rokovacieho poriadku, tak eh, príslušné výbory predložili viaceré korigendy.